We maintain the vote open Takže hlasujme, pretože kolegovia ešte stále prichádzajú. Hlasovali už všetci. Gerbrandy. No, we have one ALDE more. Je tu navyše jeden z ALDE. The vote is closed. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz budeme hlasovať o kompromisnom návrhu, ktorý bol dosiahnutý na úrovni rady. Ide o návrh smernice NEC. Spravodajkynia je pani Gerling. Hlasujme. Avete votato tutti? Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schválené. Teraz budeme. Teraz budeme hlasovať o námietke podľa článku 106 predloženie obdobia platnosti schválenia glyfozátu. Predkladá to pani Kylenen. Otváram hlasovanie. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o otázka na ústne zodpovedanie transmastné kyseliny, takže najprv budeme hlasovať o ústnej otázke komisie. Nech sa páči, hlasujme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všetci, končím hlasovanie schválené jednomyselne. Teraz budeme hlasovať o ústnej otázke. Týka sa to zodpovedania rade. Takisto tie transkyseliny môžeme hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz máme ďalšie hlasovanie. Ústna otázka o konferencii COP22. Takže najprv otázka na komisiu. Hlasujme. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz otázka na radu. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Il voto è chiuso, approvato. Votiamo adesso. Končím hlasovanie schválilo. Potom tu máme food contact material, to sú predmety na styk s, e, s potravinami kolegyňa Šaldemóze. Materiály prichádzajú sa do styku s potravinami. My sme tam e, zodpovedný náš výbor, takže pozmeňujúci návrh 39, kto je za, proti, zreli sa, zamietnuté. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Teraz 42, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz pozmeňujúci návrh 46, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 45, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1, kto je za, to je proti, zdržali sa, schválené. 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 61, za, proti, zdržali sa, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. Sedemdesiat za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 75, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa, schválené. 81 za, proti, to musíme overiť. Avete votato tutti, il voto è... Hlasovali všetci. Ok? Ma è approvato lo stesso. <laughs> Ale je to schválené tak či tak, takže to je dobré. A teraz budeme hlasovať o návrhu 83. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Overíme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz 84. Za, proti, zdržali sa schválené. 85. Za, proti, zdržali sa schválené. 86. Za, proti,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 schválené. 95, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz návrh 96. Za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej kompromis 3a, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 98, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 99, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Ďalej 116. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 121. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 115. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 114. Za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 118 za, proti, zdržali sa, schválené. 120. To vypadáva. Musíme ešte hlasovať o 117, kto je za 117, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 3b, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 128, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 129, kto je za, kto je proti? Zdržali sa schválené. 131 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 130, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, schválené. To. Pozmeňujúci návrh 132, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 134, kto je za, kto je proti, zdržali sa overíme. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o 135. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 136. Za proti, zdržali sa schválené. 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 140 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 141 za, proti, zdržali sa schválené. 148 148 za, proti, zdržali sa, overíme. 138 no, overíme. Hlasovali všetci. Schválené. Ďalej 139, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 143, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Ďalej kompromis 9, kto je za, kto je za kompromis 9, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Ďalej pozmeňujúci návrh 158. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 166, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. A teraz neviem, či to je všetko pokryté, ale teraz budeme hlasovať podľa odôvodnenia. Takže bod týkajúci sa odôvodnenia A, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. A ďalej pozmeňujúci návrh 18, Pirkajne, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 21, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 26, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 32, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 34, ten vypadáva. Musíme ale hlasovať o 35. -ke. Kto je za 35? -ku? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej hlasujeme o návrhu 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme overiť. Avete votato tutti? Hlasovali už všetci? Konec hlasovania. Schválené. 38, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. A záverečné hlasovanie, to bude elektronické, nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme k bodu číslo 17. Ide zodpovednosť náhrady a finančné zabezpečenie operácií prieskumu ložiska ťažby ropy a zemného plynu na mori. Hlasujeme pozmeňujúcom návrhu číslo 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme. Hlasovali už všetci. Končím hlasovanie, schválené. Pozmeňujúce návrhy 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Číslo 5. Pozmeňujúci návrh kolegyne Rivasi. Má niekto námietky? Nemá. Takže hlasujme za ústne pozmeňujúci návrh, návrh číslo 5. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Overíme. skupiny ani o tom neboli presvedčené, takže zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o deviatke, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej kompromis 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 18, 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 25 za, proti, zdržali sa schválené. 26 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 4. Kto je za? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh 31. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromis 5. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Kompromis 39. Kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 6. Kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. A teraz návrh 40. 6 Danken, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 61, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 62 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené. Šesťdesiat za, proti, zdržali sa. Socialisti sú za, takže to je schválené, musíme overiť, takže nech sa páči. Hlas, hlasujme. Hlasovali všetci. Zamietnuté. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené 11. Za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 77. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené schválené. Podpomoc 12, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 82 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 83 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz budeme elektronicky hlasovať o celom pozmenio, po, celej správe. Nech sa páči, môžeme hlasovať. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz budeme hlasovať o pri bode 18, tam ide kľúčové cieľ 17. konferencie z zmluvných strán dohovoru o medzinárodnom dohode o ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín CITES. Hlasujme o návrhu číslo 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 18, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Schválené teraz 19, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 36, kto je za, kto je proti, zdržali sa, overíme si to. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, zamietnuté. 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 23. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. 24. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 25. Za? Proti? Zdržali sa schválené. A teraz pozmeňujúci návrh 27. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tridsať jedna za, proti, zdržali sa schválené. Musíme to overiť. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 30. Ten odpadáva a prejdeme hneď k návrhu číslo 32. Ten takisto odpadáva. Takže 31. 32 tak 33. To je za, to je proti, žali sa, zamieta sa. Ďalej návrh 34. Tu je ústny návrh EPP, prečítam ho. Komisia členské štáty majú súhlasiť o globálnych usmerniach e, o lepšej kontrole, o udržateľnosti e, ulovených trofejí. Je to v doložke 1 a 2. Sú nejaké námietky k tomuto ústnemu návrhu? No, e allora votiamo con le... Dobre, takže hlasujme tento ústny pozmeňujúci návrh ZPP, e kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 38, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 40. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, proti, zdržali sa, schválené. 43 kto je za, proti, zdržali sa schválené. 44, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 45 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa schválené. 47 za, proti, zdržali sa schválené. 48 za, proti, zdržali sa schválené. 49 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Hlasovali všetci, končím hlasovanie, schválené. Teraz budeme hlasovať o návrhu číslo 50. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, schválené. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53, o tom sa nehlasuje, takže 55, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. 54, tam sú dve časti. Prvá časť, kto je za prvú časť, kto je proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Potom tu máme návrh 56, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. 57 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa schválené, 59 za, proti, zdržali sa schválené, 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 62 za, proti, zdržali sa schválené. 63 zamieta sa. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. 65 za, proti, overíme. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 32 32. Pozmenujúci návrh 66 za, proti, zdržali sa schválení. 67 za, proti, zdržali sa prijatí. 68 za, proti, zdržali sa prijatí. 69 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 72 za, proti, zdržali sa prijatí. 73 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 76 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmúci návrh 77 za, proti, zdržali sa, prijatí. 79 za, proti, zdržali sa, prijatí. 80 za, proti, zdržali sa, prijatí. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 a 89 amblok za. Proti. Zdržali sa prijatí. Teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 90. Ústny pozmeňujúci návrh EPP. Je niekto proti? Nikto nie je proti. Takže 90. Eh, znení z ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. Teraz budeme hlasovať o pôvodnom znení pozmeňujúceho návrhu 90 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Budeme hlasovať o posunúce návrhu 90, 1, 92, 93 a blok za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňujúci návrh 94 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dobre. Votiamo adesso. Budeme hlasovať o hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o ústnom pozmeňujúcom návrhu kolegu Afronteho. Mohol by som ho požiadať, aby nám to vysvetlil, o čom to je. Áno, ďakujem pekne, predseda. Mám tu takú, ma, taká malá rybka a v 90 rokoch, keď sa začala táto rybka používať v akváriách, tak za niekoľko rokov sa jej stav znížil o 90 V zajati alebo v akváriu sa tento druh rybky nereprodukuje, nerezmnožuje, takže e, vždy sa chodí e, brať e, do prírody a my navrhujeme, aby sa tento druh rybky v prírode viac chránil. Je niekto proti tomuto ústnemu návrhu, takže hlasujeme za tento ústny pozmeňovací návrh proti. Zdržali sa schválené. Návrh 1 za, proti. Zdržali sa schválený. 2 za, proti. Zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, overíme. Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Schválený. Návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 5. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 6 za, proti, zdržali sa schválení, 7 za, proti, zdržali sa schválení, Poznam, pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa schválení, Jedenástka za. Pardon, ospravedlní sa predsedajúci. Jedenástka odpada 12 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 13 za, proti. Zdržali sa zamie- schválení 14 za, proti. Zdržali sa schválení 15 za, proti, zdržali sa, schválený, 16 za, proti, zdržali sa, schválený. A teraz záverečné hlasovanie o tomto pozmenenom návrhu. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené jednomyselne. A teraz prejdeme k prerušeniu našej schôdze. Stretneme sa tu o 2 minúty 11, pretože o 11. sem príde slovenský minister e, zdravotníctva, ktorý predstaví priority slovenského predsedníctva v tejto oblasti. Vážené kolegyne, kolegovia, začneme a budeme pokračovať v našom zasadnutí. A nasleduje výmena názorov s pánom Tomášom Druckerom, ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky, zastupcovi slovenského predsedníctva a povie nám niečo k programu predsedníctva Slovenskej republiky na Rade EÚ. Ja vítam nové predsedníctvo Rady a vítam pána Šo- Tomáša Druckera a dostávate slovo na váš úvodný príhovor a potom, ako vždy, budeme pokračovať s e, kolom otázok a odpovedí. Budú dve kola. E, budú to najskôr zástupcovia politických skupín a potom to zodpoviete vám blok a potom neskôr budú nasledovať prejavy a otázky ďalších kolegov, ktorí sa budú chcieť niečo spýtať a budete mať možnosť zareagovať a potom na niektoré ďalšie pripomienky a potom bude nasledovať záver. Ja ďakujem veľmi pekne za vašu účasť, prítomnosť a dostávate slovo na váš úvodný príhovor. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, vážený pán predseda Výboru pre životné prostredie, vážené poslanky a poslanci Európskeho parlamentu a členovia tohto výboru. Som veľmi a je to pre mňa veľká čest, že tu môžem byť a predstaviť program slovenského predsedníctva v oblasti zdravotníctva a zdravia. Rok 2016 je 12. výročím slovenského vstupu do Európskej únie No a Slovenská republika poprvýkrát sa ujme predsedníctva na Rade Európskej únie. My chápeme, že naše predsedníctvo začína v náročnom čase. Čaká nás veľa e, víziev pre nás všetkých. E, mnohé neočakávané e, problémy sa môžu objaviť a môže sa objaviť teraz častejšie ako v minulosti bez ohľadu na to, čo sa ehm, môže stať a musíme byť pripravení a musíme tomu čeliť. Napriek týmto výzvam a rastúcej neistote slovenské predsedníctvo chce podporovať a presadzovať pozitívnu agendu a zameriavať sa na udržateľné riešenia. Ciele nášho predsedníctva by mohli byť dosiahnuté alebo sa dajú dosiahnuť len úzkou spoluprácou s členskými štátmi, Európskym parlamentom, a Európskou komisiou na to, aby e, sme zachovali pozitívnu dynamiku a atmosféru počas celého pol roka európske krajiny musia spolupracovať pri dôležitých témach. Európska únia je pre občanov Európskej únie veľmi užitočná, e, e, prináša praktické riešenia do ich každodenného života čo je tiež veľmi dôležité, je, že Európska únia musí byť pochopiteľná a zrozumiteľná pre občanov a musí jasne vysvetliť občanom eh, všetky reálne prínosy. Európsky parlament eh, neustále hnacou silou pokroku a neustále aktívne obhajuje a bráni záujmy európskych občanov. Eh, stanovi, E, názor a stanovisko Európskeho parlamentu e, pre budúcu politiku zdravotníctva je dôležité pre európskych občanov. Vy ste priamo volení zástupcovia občanov EÚ. Vaša úloha ako spoluzákonodarcov je kľúčová na zaistenie toho, aby ich záujmy boli náležite zastúpené. E, predtým, než predstavím priority slovenského predsedníctva, by som chcel poďakovať holandskému predsedníctvu za tvrdú prácu a ich pomoc v rámci TRIA a súčasne by som chcel vyjadriť nádej, že budeme môcť budovať e, na tom, čo dosiahlo to ich predsedníctvo, aby sme zaistili kontinuitu e, našej agendy. V legislatívnej oblasti slovenské predsedníctvo s spokojnosťou vníma, že po štyroch rokoch e, tvrdej práce o, na práce na nariadení lekárskych zariadeniach a in vitro lekárskych zariadeniach bola dosť dosiahnutá dohoda medzi troma inštitúciami, ktorá bola potvrdená 15. júna slovenské predsedníctvo a naša úloha má formalizovať túto úlohu na rade. My chceme predložiť prijatý text na rade v septembri. Vďaka práci holandského predsedníctva, čo sa týka nariadenia o lekárskych zariadeniach. Ehm, nás čaká jeden legislatívny návrh v oblasti zdravia a je to nariadenie 726 z roku 2004. Je to ehm, súčasť veterinárneho balíčka a my prispôsobíme rýchlosť a ambície tejto zložky pokroku v, vo veterinárnych, eh, veterinárnej oblasti a podobne. Budeme venovať pozornosť kohore, koherentnosti medzi týmto nariadeniami, týmto nariadením a veterinárnym balíčkom, aby sme našli vhodné právne nástroje e, na prijatie opatrení, ktoré by mali byť vyjaté e, podľa nariadenia 726 e, s ohľadom na veterinárnu medicínu a bezpečnosť potravín v každom prípade budeme pokračovať a máme veľký záujem na zaistení toho, aby zákon, legislatíva, aby platná legislatíva, rovnako ako pripravovaná legislatíva, aplikovala integrovaný prístup z farmy na stôl. E, existuje veľmi dôležitý už spomenutý balíček v tejto oblasti, ktorý je zložený z dvoch návrhov. Prvé návrh o veterinárnych lekárskych zariadeniach a návrh o medikovaných krmivách. Zatiaľ čo návrh, ktorý súvisí e, s medikovanými krmivami, e, patrí do kompetencií výboru pre poľnohospodárstvo, návrh týkajúci sa veterinárnych liečiv je veľmi dôležitý pre tento výbor. Dovolte mi informovať vás, že slovenské predsedníctvo bude pokračovať v práci na tejto téme e, v prípravných orgánoch rady s cieľom do konca nášho predsedníctva dostať mandát, ktorý bude slúžiť ako východisko a základ pre rokovania s Európskym parlamentom. Táto téma, tematická oblasť je veľmi dôležitá a to nie len pre veterinárnu, veterinárny, farmaceutický, polnohospodársky, sektor v e ale tiež pre verejné zdravie kvôli prepojeniu s otázkami antimikrobiálnej rezistencie, ktorá je stále veľmi veľkou výzvou, ktorú treba riešiť. No, budeme pokračovať so zdravotnou agendou. Jedna z priory slovenského predsedníctva v nelegislatívnych oblastiach bude e, dostupnosť a nedostatok liekov a liečiv, e, čo je veľmi dôležité pre pacientov a je čoraz väčším problémom v Európe hlasy o nedostatku liečiv e, zaznievajú vo viacerých členských štátov, e, tvrdia to e, organizácie pacientov, ako aj profesionáli v zdravotníctve. Pre mňa ako ministra zdravotníctva to predstavuje obrovský problém, keďže základným cieľom každého členského štátu je poskytnúť adekvátnu úroveň zdravotnej starostlivosti, vrátane prístupu k liekom pre pacientov. V tomto kontexte je rovnako dôležité uvedomiť si, že lieky nie sú bežným tovarom kvôli ich významu pre verejné zdravie. No a tento aspekt musí byť tiež odzrkadlený v diskusiách medzi členskými štátmi o nedostatku e, liekov. Či už e, z akéhokoľvek dôvodu, či už e, z výrobných dôvodov, regulačných dôvodov alebo podnikateľských dôvodov, ako napríklad paralelné exporty. práce na naše predsedníctvo bude podporovať diskusiu na túto tému v rámci pracovných skupín pre verejné zdravie na tej vysokej úrovni, ako aj na e, neformálnom zasadnutí ministrov v Bratislave. Slovenské predsedníctvo rovnako uznáva e, význam e, politiky pre Európsku úniu, ktorá je lídrom v rámci globálnych debát o kontrole tabaku. Slovenské predsedníctvo Eh, vyvinie maximálne úsilie tak, aby eh, popredná úloha EÚ eh, bola zaistená na 7. konferencie zmluvných strán FCTC v Indii neskôr v tomto roku. Budeme úzko spolupracovať s komisiou a všetkými členskými štátmi na to, aby sme zaistili koordinovaný prístup EÚ vo všetkých bodoch programu rada v rámci našich eh, priorít, rovnako ako Európsky parlament, eh, považuje antimikrobiálnu rezistenciu za závažný problém a vyzvali členské štáty vo viacerých príležitostiach, aby pracovali na národnej, ako aj na úrovne EÚ pri hľadaní riešenia tohto problému. Eh, na to, aby sme sa zameriavali na túto rezistentnosť, budeme sa sústrediť na tuberkulózu a Eh, multirezistentné formy. Tuberkulóza vo viacerých členských krajinách je eh, závažným ohrozením verejného zdravia eh, s ďaleko siahlými sociálnymi a geopolitickými implikáciami. Tuberkulóza má vplyv na umrtnosť vzoru v spojení s ďalšími príčinami ako HIV a AIDS. 15. júla pracovnej skupine na vysokej úrovni. E, slovenské predsedníctvo chce podnetiť diskusiu o možnom vypracovaní e, integrovaného politického rámca pre tuberkulózu, HIV a žltačku typu C. No a následne diskusia bude pokračovať na politickej úrovni počas neformálneho zasadnutia ministrov zdravia v Bratislavi 3. a 4. októbra tohto roka nákazlivé choroby boli ovplyvnené dvoma hlavnými vynálezmi, očkovaním a antibiotikami. Porovnanie účinnosti oboch, tak očkovanie pred antibiotikami. Antibiotika sa používajú pri e, vypuknutí e, chorób a očkovanie má preventívny, preventívny charakter očkovanie je e, namierené proti chorobám, na ktoré neexistuje špecifická liečba. Predsedníctvo e, myslí, že vysoká miera očkovania je dôležitým nástrojom pri boji proti nadmernému, e, nadmernej konzumácii antibiotík a preto je veľmi dôležité šíriť osvetu o očkovaní rovnako s ohľadom na súčasný trend protiočkovacích kampaní slovenské predsedníctvo sa bude venovať otázke vakcinácie na neformálnom zasadnutí ministrov zdravotníctva v Bratislave. Ďalšou obavou v oblasti zdravotníctva v EÚ je eh, narastajúce množstvo prípadov obezity a nadváhy v Európe a to dosiahlo rozmery epidémie. V roku 1995 bolo 200 miliónov ľudí, ktorí globálne trpeli nadváhou alebo obezitou. A toto číslo narastlo na 300 miliónov v roku 2000. Nadmerná telesná váha, e, nasýtené tuky, transfigurované e, tuky, e, sol, cukor, nízka e, konzumácia e, ovocia, zeleniny a celozemných produktov e, prispievajú k nezdravému životnému štýlu. Európska komisia a členské štáty identifikovali viacero oblastí spojených so stravovaním a životným štýlom, ktoré môžu zvrátiť tento trend. Formulácia potravín je jeden z najefektívnejších spôsobov zníženia rizikových faktorov, ako transfigurované cukry a kyseliny. A preto sa slovenské predsedníctvo bude sústrediť na posilnenie najlepších postupov medzi členskými štátmi v rámci tejto problematiky na to, aby sme podporili členských štátov pri vypracúvaní národných iniciatív zameraných na zdravú výživu a tak znížili výskyt nenákazlivých chronických ochorení. Nenákazlivé ochorenia tvoria majú najväčší podiel choroba v Európe. Oni postihujú viac ako 80 občanov vo, vo veku nad 65 rokov a predstavujú obrovskú výzvu pre zdravie a sociálne systémy. Zdravý životný štýl od začiatku počiatočných fáz života môže znamenať zdravú populáciu, znížený dopyt po zdravotníckých službách, čo súvisí hlavne, e, alebo teda súvisiaci hlavne s chronickými chorobami a tým znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť a podporiť produktivitu a rasta. Snahami, snah, snahou nášho predsedníctva je posilniť ciele a aktivity v oblasti chronických a e, neprenosných chorôb a podporiť aj členské štáty, e, problematika reformácie potravy e, a znižovaniu rizikových faktorov. Predsedníctvo sa bude, zorganizuje konferenciu na vysokej no, úrovni o prevencii e, neprenosných chorôb a na podporu zdravého životného štýlu 20. a 21. septembra v Bratislave na to, aby sme hovorili o politických možnostiach a najlepších postupoch členských štátov v oblasti prevencie rizikových faktorov smerom k zdravšej výžive. Viacero iniciatív na úrovni EÚ, ako eh, rovnako šírenie osvety o tejto veci je veľkou výzvou. Podľa názoru VHO až 35 európskej populácie eh, trpí chorobami eh, mozgu. Priave náklady, eh, vrátanie návštev doktorov, eh, nemocničná liečba predstavuje 21 celkových nákladov na zdravotníctvo roku 2010. V Európe zlé poruchy a náklady na ne sú oveľa vyššie ako iné porovnateľné ochorenia, ako kardiovaskulárne ochorenia alebo rakovina. Nepriame náklady mozgových ochorení sú veľmi dôležité a ťažko sa e, vyčísľujú vrátanie poklesu produktivitu, negatívneho dopadu na kvalitu života pacientov a ich príbuzných, ako aj e, sociálna stigmatizácia. Pre v rámci tejto priority predsedníctvo zorganizuje v spolupráci s Európskou komisiou konferenciu o Alzheimerovej chorobe 29. novembra v Bratislave vystúpeniami rôznych expertov, e, ktorí sa vyjadria ako kľúčovým vedeckým, e, lekárskym a sociálnym aspektom demencie. Vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu a členovia tohto výboru. Ďakujem veľmi pekne e, za vašu pozornosť. Veľmi vítam túto možnosť, že som vás mohol informovať o prioritách slovenského predsedníctva v oblasti zdravotníctva a že môžem zodpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. No a môžeme začať prvým kolom rečníkov. A ako prvý dostanú slovo koordinátori a pán Líze, zástupca EPP, ako prvý. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda rady, za vaše za váš prejav, za vašu agendu. Vy ste hovorili o téme rezistencie na antibiotika eh, vo výbore, v parlamente. Je to pre nás veľmi dôležitá priorita, eh, legislatívne konanie. Eh, o, to sa stará François Grosted ako spravodajkynia. Ja by som chcel poukázať na dva body, ktoré prijal parlament. Poprvé, téma redukcia spotreby antibiotík v správe návrhu komisie sa navrhuje len, že sa majú zaznamenávať, použi- zaznamenávať použitie antibiotík v poľnohospodárskej výbore, v výrobe. A ja by som chcel vás požiadať, aby ste podporili názor parlamentu. No a trochu všeobecnejšie by som vás chcel požiadať, aby ste v rámci humannej medicíny kladli dôraz na zniženie spotreby antibiotíka ďalej Hovorili ste o téme neprenosných chorôb. a Pre nás všetkých je to v každom prípade priorita z hľadiska a z pohľadu EPP je dôležité, aby sme vstupovali veľmi do detailných legislatívnych aktov, aby občania mali dojem, že my chceme navrhovať alebo predpisovať, čo by mali jesť a čo by nemali jesť. My sme veľmi kritickí proti živým profilom a výbor a plénom tiež eh, minulý týždeň zamietol tieto výživové profily, no a preto je dôležité, aby ste rešpektovali stanoviska parlamentu. My chceme dať občanom informácie, ale nechceme im predpisovať, čo majú jesť a čo nemôžu jesť, alebo čo by nemali jesť. Ďakujem veľmi pekne za skupinu socialistov a demokratov. Žil Parňo. Ďakujem, pán minister, pán predseda. Ďakujem za vašu prezentáciu a za vašu syntézu, pokiaľ ide o priority, ktoré si želáte e, naplniť v oblasti zdravotníctva počas slovenského predsedníctva. Mám tri body, ktoré chcem spomenúť. Prvý bod regulácia nových liekov, inovačných liekov. Vo vašom programe hovoríte, že chcete pokračovať v práci holandského predsedníctva v tejto oblasti a konkrétnejšie na regulácii e, nových inovačných liekov. Ja si myslím, že my musíme rýchlo prijať medzinárodné nariadenie, ktoré by stanovilo, že E, inovačné lieky nie sú spotrebným tovarom ako iný tovar a že je potrebné ich zabezpečiť pre chorých. Takže môžete nám naznačiť, e, či máte v úmysle otvoriť debatu okolo takejto eventuálnej novej smernici, pokiaľ ide o transparenciu a fixáciu týchto cien liekov, lebo ako viete, komisia stiahla svoju iniciatívu, legislatívnu iniciatívu, ktorá e, toto predpokladala. Európska legislatíva v tejto e, zásadnej otázke nám prípada nevyhnutná. Po druhé, povinnosť e, zmieňovať sa o pôvode mesa v hotových výrobkoch. Vy hovoríte, že chcete zlepšiť kvalitu života zvierat a zvýšiť bezpečno, potravinovú bezpečnosť občanov. Ako viete, Európsky parlament podporuje e, vystopovateľnosť mesa, ktorá by bola povinná aj v transformovaných výrobkoch. Môžete nám povedať, či táto otázka je jednou z priorít vášho predsedníctva? A ak áno, ste za to, aby sme prijali európsku legislatívu, ktorej cieľom by bolo e, systematické označovanie pôvodu mesa, ktoré je používané vo, výrobkoch, ďalej tabak. Vo vašom programe hovoríte, že chcete venovať nevyhnutnú pozornosť E, príprave stanoviska pred prípravou 7. zasadnutia Medzinárodnej organizácie e, pra e, zdravia o tabaku, ktorá sa uskutoční v novembri. Európa súhlasí s protokolom Medzinárodnej zdravotníckej organizácie v tejto oblasti, ale vlastne to musí byť ratifikované 19 stranami. Očakávate, že E, to môžu ratifikovať tie krajiny, ktoré to ešte neurobili a že tento protokol môže vstúpiť do platnosti. A na záver vy viete, že je tu istá nerovnováha v oblasti fiškálnych úprav v rámci Európskej únie, najmä pokiaľ ide o zdaňovanie tabakových výrobkov. Rakúsko, Írsko, Fínsko a Francúzsko naznačili potrebu dosiahnuť väčšiu mieru konvergencie pokiaľ ide o dane z tabakových výrobkov. Podporili by ste tieto krajiny pri ich e, vôli dosiahnuť vyššiu mieru konvergencie pri tabakových výrobkoch? Ďakujem. Thank you very much for the ECR, uh, Julie Gerling. Za EKR Judy Gerling. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vitajte. Ja by som sa chcela spýtať, ohľadne vášho názoru, prístupu, pokiaľ ide o politiku vo všeobecnosti a pokiaľ ide o vedecké poradenstvo. Mali sme tu viaceré diskusie tu v parlamente ohľadne ochrany zdravia a životného prostredia. Predovšetkým sme hovorili o používaní chemických látok, ale nie len o nich. A mali sme tu takisto diskusiu napríklad včera ohľadne glyfozátu a istotne to nebola posledná z diskusí o tejto téme. Takže jedna, jeden z problémov, ktorý sa týka zdravia, keď sa napríklad na organizácie ako VHO a asociované agentúry tejto organizácie, oni poskytujú poradenskú činnosť aj nám, nám legislátorom a my sa toho môžeme držať, ale jednoducho tie, niekedy sa tie rady líšia. Takže mňa prekvapuje, či to je problém iba pre nás, pre parlament, alebo či to je takisto aj na úrovni členských štátov, na úrovni rady, na úrovni komisie, či máte nejaký úmysel v rámci predsedníctva e, zhostiť sa tohoto a urobiť nejaký pokrok v tejto oblasti ohľadne toho, ako by sme mohli e, urobiť v oblasti prípravy politiky pokrok na to, aby sme našli nejaké rozumné konsenzy, pokiaľ ide o zosúladenie týchto vedeckých poradných informácií. Ak by sa nám to podarilo, to by bol skutočne krok dopredu. Thank you very much. Uh, now, Madame Meissner. Pani Meissner. Ja, Dank, Herr Vorsitzender, und herzlich willkommen, Herr Ďakujem pekne, pán predseda. Vítame vás, pán minister, aj za liberálov. Vám želám všetko dobré pre vaše prvé predsedníctvo a skutočne sa tešíme na spoluprácu. Spomenuli ste viaceré dôležité témy, ktoré v rámci predsedníctva chcete spracovať, takže želáme veľa úspechov, budeme vás podporovať, pretože sú to dôležité témy, ale krátka pripomienka najprv, pokiaľ ide o medicínske pomôcky. A veto hovorili ste, že Slováci vlastne sa snažia o to, aby sa to formalizovalo, tá dohoda na úrovni rady. Myslím, že to je veľmi dôležité, pretože to bol dlhý proces, ale bohužiaľ to bolo tak, že počas holandského predsedníctva to nepodarilo završiť, pretože tu bola pripomienka na úrovni komisie, takže ste teraz v stave to skutočne završiť, pretože to je veľmi dôležitá téma aj pre všetkých pacientov, na to, aby sme mali väčšiu bezpečnosť v tejto oblasti. A ďalšia vec, ktorú ste spomenuli, hovorili ste o veterinárnych liečivách a zákonodárstve, ktoré sa týka tejto témy. A v rámci tohoto ste hovorili o tej antibiotickej rezistencii. To je veľmi dôležitá téma a mám aj otázku, ktorá s tým súvisí. Hovorili ste, že chcete tejto téme urobiť krok dopredu. Vaši predchodcovia, ministerka zdravotníctva za Holandsko, tu skutočne stanovila si ako prioritu, urobila aj osvetové kompe. Povedali ste, že chcete na európskej úrovni pokračovať, že chcete sa sústrediť na národné stratégie, že sa môže aj Nemecko zaangažovať, ale zároveň ste hovorili o ďalších témach, čo je dodatočné, a to je samozrejme dobré, ale otázka je, že či e, sa to neoddiali od tej rezistencie v listi tuberkulóze, o žltačke, že to chcete sa tomu venovať a začiatkom októbra sa toto rokovanie týka iba tuberkulózy hepatitídy, alebo sa to týka aj tej rezistencie na antibiotika. Ja si myslím, že antibiotická rezistencia musí sa ďalej rozvíjať v kontexte tej kampane a treba do toho začleniť aj najnovšie výdobytky výskumu, napríklad výskume na zvieratá, že napríklad dobré baktérie e, sa využívajú, ktoré bojujú proti zlým baktériám, napríklad pri zápale vemien, Takisto pokiaľ ide doplnkové látky pre zvieratá, ktoré majú takúto rezistenciu, vždy sa tu niečo nové nájde v rámci výskumu a bolo by dobre, ak by tieto stratégie jednoducho boli takto obohatené. Takže to je jedna z tých otázok a do akej miery sa vám to podarilo zapracovať do vašej agendy. A pripomienka, pokiaľ ide o vašu stratégiu o nadváhe, áno, aj tu je to veľmi dôležité držať sa tých overených postupov, aby dochádzalo k výmene, ale zároveň treba včasne získavať informácie o zdravom životnom štýle. To treba uplatňovať takisto ako aj stratégie, hoci to je v rukách členských štátov. Napríklad pokiaľ ide o tehotenstvo, tam treba poskytovať poradenskú činnosť, ale už aj napríklad v škôlkach treba začať s touto témou, čo možno najskôr. A posledná špeciálna otázka, týkajúca sa témy, ktoré ste sa nevenovali. Dnes popoludne budeme hovoriť o ortuti a Otázka teda je, ako vlastne e, sa staviate k homeopatickej alternatívnej medicíne, pretože tam jednoducho sa uplatňuje ortuť, to je dôležitá zložka. A preto je veľmi dôležité, aby sme mali prístup k tomu. Takže ako to hodnotíte? Ďakujem. Pani Konečná. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pán minister, že ste nás dnes navštívili a predstavili vaše priority, e, ktoré sme si tu dnes vypočuli a ja pevne verím, že veci ako antimikrobiálna rezistencia a ďalšie budú pokračovať tak, ako sme ich tu nastavili a ako sme ich nastavili spolu s bývalým predsedníctvom a s komisiou a ako ste správne uviedli, bude to aj jedna z vašich priorít, pretože určite ide o vec, ktorá je v rámci EÚ veľmi akútna. Ja chcem však spomenúť niečo veľa akútnejšie, vy ste to už hovorili, ide o dostupnosť liečiv na trhu. Nie je to problémom len na Slovensku, ale aj v Českej republike a to dokonca tak vážny, že sa českým onkologickým E, pacientom nedostáva originálnych liečiv, ale majú k dispozícii iba liečivá, ktoré nie sú také drahé, to znamená generika. A one, originálne liečiva, aj keď sa do Českej republiky dodávajú, tak sú okamžite v lekárniach alebo v zdravotníckých zariadeniach reexportované do zahraničia, kde sa za ne, kde za ne tieto zariadenia dostávajú vyššie finančné prostriedky. Myslím, že to je fatálne zlyhanie, s ktorým treba niečo robiť. To nie je problém, to je, to je veľký problém a treba niečo s tým robiť. E, vyplýva to z našej cenotvorby liekov, e, je, vyplýva to aj z toho, ako ste, sme my a vy, ministri zdravotníctva, dokázali presadiť v zákonoch reexport. Nejde tu o to, že by nám komisia zakazovala percentuálne ovplyvňovanie alebo obmedzovanie exportu, ale ja sa vás pýtam a prosím vás, nebolo by možné o tomto probléme nielen hovoriť, ale aj navrhovať konkrétne opatrenia v členských štátoch, pretože táto vec sa každý rok zhoršuje a má to taký dopad, že pacienti nedostávajú lieky, na ktoré majú nárok a právo. A ja si myslím, že to je fatálne pre celý zdravotnícky systém bez všetkého ostatného, čo považujem za rovnako dôležité. Ale toto je pre mňa to najdôležitejšie. My nie sme schopní občanom Európskej únie zabezpečiť zdravotníckú starostlivosť s liekmi, na ktoré majú nárok napríklad ich kolegovia zo západných krajín, pretože tie ceny sú tam iné. No a zároveň by som sa vás rada spýtala možno na konkrétnejšie kroky. Vy ste hovorili ako vo vašich tlačových vyhláseniach aj dnes tu. A síce ide tu o tuberkulózu, ktorá dnes trápi Európu. To je asi jeden z naj, jedna z najhorších ochorení, jedno z najhorších chorôb, ktorá sa tu rozširuje v súvislosti s migráciou. Možno, že by ste nám mohli vysvetliť nasledujúce kroky, ktoré nás počas vášho predsedníctva v tejto veci konkrétne očakávajú. Ďakujem. Thank you very much, uh, Ďakujem, pani Auken. Vítajte medzi nami, vážený pán minister. Ja by som sa chcela sústrediť predovšetkým na uh, farmakologický priemysel. To je otázka, ktorú nastolil aj pán Parňo. Ide o otázku cien liekov. Vidíme, že ceny narastajú obrovským spôsobom a to jednoducho má veľký dopad na rozpočty na, v oblasti zdravotníctva v našich krajinách a niekedy je úplne nemožné zabezpečiť nejakú transparentnosť pri cenotvorbe. V Spojených štátoch amerických sa im to podarilo a vlastne zastavili úpravu cenotvorby, ale ja si myslím, že my potrebujeme príjmeť priemyselné odvetvia k tomu, aby mali záväzok povedať, že koľko peňazí ide do výskumu, koľko peňazí ide do marketingu a keď sa potom pozrieme na výskum a rozvoj, tak musíme si byť istí, že koľko sa vlastne zaplatilo za to, za e, tento výskum aj z verejných financií, pretože vlastne verejné peniaze idú do výskumu takisto. A vlastne takto drancujú tieto firmy naše rozpočty, takže nemôže to takto ďalej pokračovať a my musíme v tejto oblasti niečo vyrokovať. A ďalšia vec, ktorá je šokujúca, priemyselné odvetvia vlastne uh, robili lobbying na úrovni EMI, aby sa obišli niektoré pravidlá, ktoré máme v Európskej únii, pokiaľ ide o klinické testy a pokiaľ ide o transparentnosť pri týchto testoch. A toto je niečo, o čo nám skutočne ide, aby sa nám to podarilo, aby sme sa tomu mohli vyhnúť. Takže robíme všetko preto, aby sa nové lieky dostávali na trh za určitej kontroly nie je predsa možné, aby lieky sa dostali takýmto ľahkým spôsobom k pacientom. Je pravda, že pacienti chcú takéto lieky, ale my nevieme zatiaľ, či takéto lieky sú lepšie ako tie, ktoré sme tu mali predtým, či to skutočne pomáha ľuďom, či ich to zabíja. Takže nemáme tieto informácie. To je taký postup, ktorý EMI vlastne takýmto spôsobom pretlačil cez taký pilotný projekt, ak sa nemením. Takže našim cieľom je, aby sa to čo možno celé zrýchlilo, zjednodušilo na to, aby sa to e, riešilo, ale nemôžete jednoducho žalovať e, firmy, ktoré takéto lieky dávajú na trh. Takže vlastne tie záruky a zábezpeky, ktoré sme tu mali v minulosti, vlastne už nemáme rovnako ako to je v Spojených štátoch amerických. To znamená, nemáme tu tieto zábezpeky, nie je to už ani v Spojených štátoch amerických. A škandalózne, že EMI jednoducho takýmto spôsobom k tomu prispela. Musíme túto situáciu riešiť, pretože iným spôsobom sa dostaneme do takej situácie, že jednoducho nebudeme mať tento trh s liekmi pod kontrolou. Takže dúfam, že vaše predsedníctvo sa tohoto zhostí. Choďte na komisiu, pretože komisia jednoducho stále hovorí, že pacienti chcú tieto lieky a potrebujú tieto lieky a potom my máme takú situáciu, že tu je taký divoký tento trh a nemáme to vôbec pod kontrolou. Ďakujem pekne. A teraz pani Dornano. Či nie? Už tu nie je? Takže teraz môžeme poprosiť pána ministra, aby reagoval na tie otázky kolegov. Nech sa páči. Chcem sa poďakovať za otázky, mnohé z nich. Eh, mnohé z nich sú veľmi dôležité, predovšetkým v oblasti naštartovania diskusie. A začal by som eh, s legislatívnymi otázkami, otázkami v oblasti legislatívy. A čo sa týka zdravotníckých pomôcok a diagnostických zdravotníckých pomôcok in vitro. A ako som už spomenul, bola ukončená dohoda v rámci trialógu a potvrdená textácia bola 15. júna 2016. Našou úlohou je predovšetkým to tzv. politické schválenie v septembri, potom ako budú všetky texty preložené do všetkých oficiálnych jazykov. A Uvedomujem si ešte jednu vec. Ja som mal možnosť diskutovať aj s pánom predsedom výboru a to je istý záväzok, ktorý padol pri, eh, pri trialógu, eh, že komisia pripraví aj deklaráciu. Diskutovali sme o tom, že budem sa informovať eh, v rámci komisie o tom, v akom stave túto deklaráciu máme. A čo sa týka čo sa týka pozmeňujúceho návrhu nariadenia 726, e, e, tu je dôležité, aby sa skutočne zabránilo duplicite a potrebujeme definovať e, rozsah právomoci delegovaných na komisiu v prípade implementačných alebo delegovaných aktov. Tu vnímam, že bude istý, istý názorový výšpurs, ak to takto poviem, eh, medzi radou a, a parlamentom. A čo je podstatné ale povedať eh, pri týchto nariadeniach je to, že keďže doteraz sme mali jedno nariadenie, ktoré pokrývalo obidve oblasti a eh, teraz v podstate sa balík, veterinárny balík pripravuje aj s tou časťou, ktorá by mala ako keby vybrať čas regulácie v oblasti 726, eh, tak eh, je potrebné, aby sme sa veľmi presne zosúladili pri tvorbe eh, pozmenujúceho tohto nariadenia, pretože účinnosť obidvoch nariadení musí byť zosúladená, aby nedošlo k právnemu váku. A my budeme určite venovať e, náležitú pozornosť. E, dnes som dostal otázku takisto od pána predsedu, či, či budeme schopní ukončiť tieto negácie do konca obdobia. My skutočne sa budeme venovať tomu s náležitou aj prioritizáciou, ale potrebujeme sa zosúľaďovať s, s, veterinárnym balíkom, ktorý, ktorý, má v tomto prípade istú prioritu. A Nedostatok liekov. A nedostatok liekov alebo dostupnosť e, liekov skutočne zahŕňa viacero vecí. Jednak sú to dostupnosť inovatívnych liekov a, a tam vidím, že aj holandské predsedníctvo urobilo kus roboty, predovšetkým aj v záveroch rady a umožnilo v podstate definovať, alebo teda vytvorilo nejakú platformu na definovanie e, týchto problémov. Vznikajú e, spolupráce medzi členskými krajinami, ktoré e, postupujú spoločne vo vzťahu k farmaceutickým firmám. Môj osobný názor je veľmi podobný s tým, čo tu odznelo, že mali by sme byť ambicioznejší. Uvedomujem si, že, že aj farmaceutické firmy majú problém, akým spôsobom chcú umiestňovať tieto nákladné lieky, inovatívne lieky na trhy, nakoľko, nakoľko sa jedná o skutočne drahé lieky a, a rozpočty krajín nerastú. A myslím si, že je dobré, keď sa otvára aj diskusia aj na pôde Európskeho parlamentu, takisto v rámci na e, našej neformálnej rady. Chceme pokračovať e, v práve preskúmaní toho, o čom tu bola reč, to znamená zistiť, e, koľko, aké sú, aké sú, by som povedal, možnosti v oblasti a v oblasti aplikácie týchto liekov. Viete, že niektoré krajiny majú farmakoekonomický systém postavený na kvôli indexe a, a ani není možné dostávať tieto lieky e, na trh práve kvôli tomu, že nevychádza podstate ich farmakoekonomická analýza. My máme záujem, my máme záujem hľadať riešenia, ktoré, ktoré na konci dňa sú dôležité pre pacientov. My sme aj diskutovali otázku toho, či je dostatočný počet klinických výsledkov a testov k týmto liekom, respektívne niekedy, viete, či nedostatok takéhoto lieku predlžuje kvalitu života a o akú kvalitu života sa bavíme. Niektoré lieky predlžia kvalitu života iba o dva mesiace, ale pokiaľ sa bavíme o pacientov, ktorí, pre ktorých to znamená predlženie o 50 hovoríme o skutočne zásadnom predlžení života a, a bežní pacienti nemajú dostupnosť týmto liekom. Ale aby som neodchádzal príliš bokom, tej téma nedostatku liekov sa týka aj Mm, nedostatku liekov spôsobených parálnym exportom. A parálny export e, vnímam, že tak trošku rozdeľuje, pretože je to v súlade s voľným pohybom tovarov. Na druhú stranu máme krajiny, e, kde ceny liekov sú nižšie a a na konci dňa pacienti nemajú, e, nemajú k dostupnosti lieky, na ktoré není ani generická náhrada, a je to vec, o ktorej zase nemôžeme asi mlčať, musíme o tom diskutovať a hľadať eh, riešenia, eh, ktoré, ktoré budú otvárať rôzne debaty aj o tom, či povedzme niektoré typy liekov sú skutočne tovarom alebo nie sú tovarom. Ja si myslím, že je dôležité o tom hovoriť. Čo sa týka transparenčnej smernici, ktorá bola stiahnutá Európskou komisiou v roku 2014, eh, od začiatku členské krajiny eh, boli proti tomuto návrhu, nakoľko podľa ich názorov táto smernica narúšala pozíciu pri vyjednávaní s farmapriemyslom a princíp subsidiarity, a to sme sa ešte nerozprávali ani o samotných cenách. Návrh e, tejto smernice bol stiahnutý Európskou komisiou. Ak vzíde z e, Európskej komisie nový návrh takejto smernice, tak e, sa budeme náležite tomu venovať. Vidím ja osobne dnes veľký priestor práve v oblasti dobrovoľnej spolupráci medzi členskými krajinami tejto otázke. Aj keď si uvedomujem, že neprehľadnosť hlavne v oblasti cenotvorby alebo teda cien e, v oblasti liekov je veľká, ale, ale myslím si, že je potrebné postupne ísť a, a treba nechať ten priestor e, práve na tej individuálnej spolupráce, aby sme sa mohli posunúť ďalej. Adaptívne povolovanie liekov EMA a čo sa týka adaptívneho schvaľovania liekov, ktoré má za cieľ dostať lieky na trh na základe zníženia požiadaviek oproti bežnému postupu povolovania liekov, a som to tak predtým naznačil, a má byť, hlavným dôvodom má byť včasnejší prístup pacientom k novým liekom a lacnejšie a kratšie klinické skúšky. A pilotný projekt Európskej liekovej agentúry má preskúmať tento prístup, e, ako môže fungovať e, v súčasnom regulatívnom rámci. My počas e, slovenského predsedníctva neplánujeme žiadne špecifické akcie zamerané na túto tému. A v minulosti sme však sledovali iniciatívy, ktoré prebiehali na podporu alebo diskusiu v tomto prístupe a ktorý získava či už na podpore, alebo aj vzbudzuje rozpolúplné názory. Budeme túto diskusiu aj naďalej sledovať e, počas e, nášho predsedníctva. Antimikrobiálna rezistencia, pýtali ste sa, či, či sa budeme zamieravať iba čisto na tuberkulózu alebo všeobecne. E, opäť e, aj One Health Approach e, je veľmi dôležitý koncept, ktorý nemožno teda separátne pristupovať otázke AMR, ehm, ale treba, e, treba obidva, obidve tieto oblasti e, v súlade zlaďovať ja vidím priestor v oblasti antimikrobiálnej rezistencie práve k, k detálnejšiemu poznaniu analýze tých príčin, prečo vzniká antimikrobiálna rezistencia v oblasti humannej medicíny. Teda ak sa bavíme povedzme teraz v časti humannej medicíny, je to aj vysoká konzumácia antibiotík, nesprávna preskripcia, častokrát sa predpisujú lieky na vírusové ochorenia, a to znamená, je to otázka možno vzdelávania, otázka e, voľnej preskripcie. Máme, e, máme krajiny, kde lieky e, nie je potrebné predpisovať lekárom. To sú všetko dôvody, ktoré vytvárajú priestor aj v možno nesprávnom užívaní liekov zo strany pacientov k rastu antimikrobiálnej rezistencie. A my sa špecificky zameriavame na tuberkulózu preto, pretože nám začína narastať tuberkulóza v Európe a máme problém s vakcináciou v dnešnej dobe. E, padli tu otázky e, migrácie, voľného pohybu osôb na Ukrajine je skutočne veľký počet e, pacientov a 60 pacientov trpiacich na tuberkulózu má, má rezistentné kmene to znamená, je to téma, ktorú netreba nejakým spôsobom poceniť. My budeme iniciovať diskusiu o možnom vytvorení integrovaného európskeho politického rámca o tuberkulóze, ale aj o HIV a hepatitide C. V rámci tretieho programu pre zdravie e, na roky 2014 až 2020 je ich treba riešiť spoločne jedným politickým rámcom, berúc do úvahy um, aj fakt, že Európska alebo akčný plán na boj proti HIV a AIDS sa eh, AIDS eh, na roky 2014 a 2016 sa už končí. Pri ochoreniach HIV je napríklad 40 pacientov zároveň trpí aj ehm, tuberkulózou a v tomto prípade častokrát eh, tá, tá zvýšená E, zvýšená incidencia na rezistentné kmene je práve v dôsledku brania rôznych e, antibiotickej liečby týchto pacientov. A čo sa týka legislatívnej činnosti, slovenské predsedníctvo sa bude venovať osobitne pozornosť v prípravných orgánoch rady ustanoveniam, ktoré cieľom je zabezpečiť bezpečnejšie a obozretnejšie používanie antibiotík u zvierat určených na výrobu e, potravín je to veľká skupina eh, vzniku, ak to takto poviem, eh, eh, problémov v oblasti antimikrobiálnej rezistencie. Čo sa týka označovaniu pôvodu mesa ako zložky v spracovávaných potravinách, Označovanie v takomto prípade podľa súčasnej platnej legislatívy stále na dobrovoľnom prístupe. V máji 2015 bola publikovaná správa ohľadne možnosti e, zavedenia povinného označovania. E, no záverom bolo, že sa skonštatovalo, že momentálny stav, a teda dobrovoľná báza, je stále ideálnym východiskom. Členské štáty majú možnosť pre notifikáciu takéhoto označovania na národnej úrovni. E, v súčasnosti neevidujeme signifikantný záujem zo strany členských štátov o takéto označovanie, ale predsedníctvo slovenské je pripravené eventuálne začať diskusiu aj s komisiou ohľadom e, takejto možnosti. Čo sa týka dohovoru e, o kontrole tabaku a tabakovej smernici, a e, ako bolo spomenuté, či sa nám podarí či sa nám podarí ukončiť e, v rámci 7. konferencie zmluvných strán a urobiť dohodu protokol na zabránenie nelegálneho obchodovania s tabakom nevstúpi do platnosti e, v rámci, e, v rámci tejto konferencie, keďže je potrebných 40 ratifikácií a my máme zatiaľ 19, z toho 5 je členských štátov Európskej únie a, a Bruseli e, bolo uskutočnené e, a pardon, sa uskutoční 18. júla, áno, e, konferencia s, alebo event, tak toto povedzme, bude to v podstate taký krátky event zatiaľ na podporu práve protokolu za účasti komisárky Georgievy aj, aj komisára Andriu Kajtisa bude to pod hlavičkou Ministerstva zahraničných vecí Slovenska, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva financií. A, a čo sa týka FAC e, rady, tak v podstate toto je tá zodpovedná, ktorá sa tomu bude venovať. Mali sme ešte otázku. Myslím, že to všetko, pán predseda. Ďakujem pekne, takže začneme s druhým kolom otázok. Pani Groste dostáva slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Pán minister, ďakujem, že ste medzi nás prišli. Hovorili ste naozaj o e, boji proti e, antibiotikovej rezistencie. Ja sa zaoberám veterinárnymi liekmi a som veľmi Rada, že sa tým aj vy zaoberáte a ja dúfam, že do konca nášho mandátu uzavrieme s radou dohodu aj v tejto oblasti. My sme už stratili podľa môjho názoru príliš veľa času. Druhý bod, prístup k liekom. Vy e, zamýšľate vytvoriť štúdie o legislatíve ohľadne liekov a o nejakých stimulačných opatreniach, pokiaľ ide o tieto lieky. Ja vás chcem upozorniť na to, že existujú opatrenia na podporu inovácie, ktoré sú veľmi dôležité a ktoré sa už preukázali ako dôležité, najmä pokiaľ ide o také ojedinelé lieky. Takže ja vás prosím, aby ste naozaj na to, nad tým bdeli, pretože to naozaj ohrozuje celú inováciu. Po tretie, pediatrické lieky E, my budeme mať hodnotiacu správu od komisie po lete. Želáte si e, urobiť niečo preto, aby sa e, toto nariadenie nerevidovalo, ale by sa trošku pozmenilo, lebo isté zmeny sú nevyhnutné. Vakcinácia. Aké opatrenia chcete prijať v oblasti vakcinácie preto, aby ste stimulovali členské štáty k tomu, aby sa viac vakcinovalo, napríklad vo Francúzsku máme v tejto oblasti veľký deficit. Ďakujem, pán predseda, pán minister. A ja sa chcem vrátiť k téme prístupu k liekom. Ako viete, je to veľmi dôležitá téma pre parlament. Vy ste uznali, že existuje problém zásobovaní liekmi, s cenami aj takisto s výskumom v oblasti liekov. A ja tu teraz nechcem analyzovať všetky tieto otázky, lebo nemôžeme sa týchto tém dotknúť nezávisle, ale musíme k tomu pristupovať globálne, najmä pokiaľ ide o liekovú politiku. Vy ste tu uznali dôležitú úlohu holandského predsedníctva v tejto oblasti a ja konkrétne chcem zdôrazniť správu e, z 18. apríla. Ja vás chcem požiadať, aby ste aj vy vo vašom predsednice pokračovali prejavovať rovnaký záujem o e, túto problematiku. Ako viete, Európsky parlament v septembri predstaví návrh a my by sme chceli, aby bol, bola táto správa schválená s veľkou podporou a my by sme boli radi, keby ste nás podporili. Špecifická otázka. Aké opatrenia chcete vo vašej krajine e, prijať na to, aby ste e, stabilizovali ceny liekov. Vy ste v roku 2014 vytvorili akýsi vzorec e, skúmania liekov na základe kvality ľudského života spolu s minimálnym platom, priemerným platom a ďalšími faktormi. A ja sa vás chcem spýtať, akú skúsenosť máte s, to, s to, s týmto vzorcom zlepšil sa prístup k liekom. Vďaka tomu ďakujem. Ďakujem, pani Rivazi. Merci. Ďakujem. Vítajte, e, pán minister, v našom výbore. Vy ste povedali veľmi dôležité veci. Vy ste povedali, že vy e, E, kľúčovým spôsobom vlastne teraz intervenujete do dôležitých oblastí v Európe a zdravotníctvo to je kľúčová oblasť, lebo európske občania očakávajú aj tak povediac spoločnú politiku. A viete, že je tu jedna taká aktuálna téma, ktorú ste e, nespomenuli. To sú prostriedky, ktoré narušujú endokrínny E, systém. Vy ste hovorili, že treba riziká odstrániť, ale máme tu endokrinné poruchy, ktoré vy ste spomínali napríklad obezitu, to je jeden z prvkov, ktorý môže byť čiastočne týmto vysvetlený. Ďalej tu diabetes, rôzne druhy rakoviny. A ja by som chcela vidieť, aké je vaše stanovisko. Ste na strane komisie, ktorá sa snaží manipulovať kritéria a dokonca manipulovala definíciu, ktorú stanovila Medzinárodná organizácie práce, alebo ste na strane e, parlamentu. To je veľmi dôležité, pretože vy predsedáte Európskej únii a vaša úloha môže e, takisto e, určiť a byť rozhodujúca preto, aby ktoré kritéria vstúpia do definície Medzinárodnej organizácie práce. Druhá téma, ktorá ma veľmi zaujíma a kde sa v komisii veľa nepokročilo, to sú tie nanočastice. Viete, že rôzne mimovládne organizácie vypracovali veľa štúdií, ktoré hovoria o tom, že dioxid titánu alebo dioxid ďalších prvkov sú aj v koláčikoch, v keksikoch a tak ďalej. A my máme legislatívu, ktorá e, nariaďuje etiketovanie, ale e, údaje tam nie sú e, pravdivé. Takisto kozmetický priemysel. A pokiaľ ide o lieky, o ktorých tu hovoríme, je veľmi veľa liekov, ktoré obsahujú nanočastice a my o tom nič nevieme. Nechcete zohrať v tejto oblasti akúsi hybnú silu a posledná oblasť ceny liekov. Sú tu dva spôsoby. Buď to, čo vy hovoríte, treba urobiť to, aby sa členské štáty spojili aby tlačili na farmaceutické laboratória, ktoré stanovujú ceny liekov alebo stanovíte povinné licencie. To znamená, že každá krajina môže tak ako Česká republika alebo Francúzsko veľmi dobre povedať, my nebudeme akceptovať tento patent, my budeme túto molekulu vyrábať v iných laboratóriách, pretože je tu zdravotná naliehavosť. E, prikláňate sa skôr e, k tejto pozícii alebo skôr k tomu fixnému stanovovaniu cien liekov? Ďakujem. Thank you very much. Now... Ďakujem pekne, pani Dornano. Ďakujem, vážený pán predseda. Pán minister, program slovenského predsedníctva e, v mnohých oblastiach vyzerá veľmi vyvážený a realisticky, najmä pokiaľ ide o tie hlavné výzvy tejto doby. Pokiaľ ide o náš výbor, ja by som e, si rada vypočula vaše stanovisko k jednej záležitosti, na ktorej mi veľmi záleží. E, zdravotnícka reglementácia, ktorá chráni pracujúcich proti rakovinotvorným látkam a mutagénnym látkam. Vy viete, že v Európskej únii bolo veľa sanitárnych škandálov, boli tu aféry e, s rôznymi chemickými prvkami, ktoré poškodili spoločnosť. Ďalej tu máme rizikové faktory ktorým sa vystavujú pracujúci a ďalej právne a ekonomické riziká pre podniky a finančné a sociálne riziká pre, e, pre e, radnice a pre oblasti. Ako chcete pozerať na túto oblasť? Druhý bod, ktorý chcem spomenúť. E, konvencia číslo 4 o tabaku. Myslím si, že treba sa zamerať na pašovanie a falšovanie tabaku, pretože tu dochádza k poškodzovaniu tých najchudobnejších obyvateľov v súvislosti so zvyšovaním cien tabakových výrobkov. Hovorím to preto, lebo to je taký konkrétny e, príklad toho, kde veľmi silná regulácia môže mať práve opačný efekt. E, vážený pán e, predseda, ako vaše predsedníctvo bude nastolovať túto otázku? Ako chcete hľadať rovnováhu? A ešte sú tu oveľa naliehavejšie témy. Chcela by som vedieť, aké je vaše stanovisko k hrozbám, pokiaľ ide o e, potravinový e, reťazec e, zvieracej potravy, kde sú často prvky, ktoré narušujú endokrínny systém. A to bude mať aj štrukturálny dopad na naše obyvateľstvo. Zoznam týchto prvkov je tu veľmi dlhý a preto treba prijať veľmi e, rýchlo opatrenia. Aký impuls chcete vy e, dať v tejto oblasti? Ďakujem vám za odpoveď. Much, Ďakujem pekne, pán Mikolášik. Pre... Ďakujem pekne. Pán minister, pekne vítam vo výbore pre životné prostredie, zdravotníctvo a bezpečnosť potravín. A tento výbor je veľmi ako vidíte aj z otázok doterajších, a, výbor, ktorý je plný ľudí, ktorí sa naozaj zaujímajú o, o problematiku a sú veľmi a vzdelaní, povedal by som, a, a až teda leží im na srdci osud otázok, ktoré ste v rámci slovenského predsedníctva prišli predstaviť. Ďakujem vám, že ste prišli, počítajte s našou podporou. Teraz k mojim otázkam. Bolo tu povedané veľa, veľa aj e, vy už ste e, čiastočne odpovedali, ale rád by som vám položil vlastne dve také e, otázky. Jedna by sa týkala teda skutočnosti, že predchádzajúce predsedníctvo, zvlášť holandské, zdôrazňovalo agendu starostlivosti a liečby u pacientov s diagnózou Alzheimerovej choroby a vôbec e, aging population, stárnúca populácia, demencia, ako aj vo všeobecnosti duševných chorôb. To je veľmi správne a myslím si, že nás to e, naozaj e, ťaží a to, to, je naprieč, to už je jedno, ktoré je to predsedníctvo a teraz prichádza slovenské. Ako teda nadviaže slovenské predsedníctvo Eh, konštruktívne na túto otázku a keby ste mohol trošku hlbšie elaborovať eh, eh, odpoveď na túto otázku. A v druhej mojej otázke by som sa rád sústredil na neprenosné choroby, non-communicative diseases, pretože to je naozaj niečo, čo sa tak nejak, e, všetci o tom vieme a sa tak nejak odsúva tento problém. Je to veľký balík e, pacientov, veľký balík chorôb, sú to kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, zmienili ste sa o obezite. E, jednoducho, akým spôsobom slovenské predsedníctvo bude viac akcentovať, aké nové prístupy v tejto oblasti prinesie. Ďakujem. tlmočenie funguje v poriadku, takže nie je problém. A pán Poc. Ďakujem, pán predseda. Niektoré otázky, ktoré som tu chcel zdôrazniť, odznieli a ja naozaj oceňujem skutočnosť, že slovenské predsedníctvo sa chystá byť také pragmatické a praktické. E, takýto prístup očakáva, očakávam už dlho a niektoré predchádzajúce predsedníctva také neboli. V každom prípade, pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu, to je veľmi závažný problém, pretože predstaviť si zdravotnú starostlivosť bez antibiotík sa jednoducho nedá. Ja v tejto oblasti by som chcel pripomenúť niečo, čo tu hovorím vždy, keď hovoríme o niektorých pesticídoch a glyfosáte, pretože nikto nechce počuť skutočnosť, jednoduchú a pravdivú skutočnosť, že glyfosát, ktorý používame v obrovských množstvách a chronicky e, vystavujeme jeho pôsobeniu obyvateľstvo Európy je vlastne antibiotikum. Bolo to patentované antibiotikum a prestalo sa využívať preto, lebo veľmi rýchlo vyvoláva rezistenciu. A je to lás, látka, ktorá dokáže indukovať rezistenciu na iné antibiotika. Takže ak sa budete zaoberať antimikrobionálnou rezistenciou, odporúčam vám, aby ste sa pozreli aj na tento problém, pretože všetci to odmietajú. Komisia to odmieta riešiť, nechce to riešiť a agentúry, či, či už ECHA alebo EFSA tento problém odmietajú vidieť. Ja som hovoril s ich vedením, oni sú však zameraní na holist, eh, veľmi na úzke problémy a holistický prístup im chýba. Druhá otázka, tam tiež veľmi oceňujem vaše zamestnanie na E, tieto e, civilizačné choroby. Nebola tu zmienená cukrovka, to je jeden veľký problém, pretože v Európe dochádza k epidémii cukrovky a to je niečo, čo by nás mohlo v budúcnosti veľmi ľahko zničiť. Nezaznela tu jedna z príčin cukrovky, hovorili ste o výžive a možno by bolo vhodné zmeniť sa o tom, či vnímate, e, či beriete do úvahy aj znečistenie nášho potravinového reťazca pesticídmi a inými látkami ako jeden z prvkov ovplyvňujúcich túto chorobu. A ešte sa chcem vrátiť k tomu, čo povedala kolega Girling, ktorá tu už teraz nie je. To je ten väčší problém nás ako e, rozhodovateľov, ktorý máme, keď máme vlastne k jednej veci dva vedecké návrhy, a názory a pritom obidvaja pochádzajú od, obidva názory pochádzajú z kvalifikovaných vedeckých agentúr. A ten môj spor je ten, že ja hovorím, že my nie sme tu na to, aby sme posudzovali, ktorá veda je lepšia. My sme tu na to, aby sme niesli zodpovednosť. My sa jednoducho musíme zodpovedať a rozhodovať. Za to sa budeme zodpovedať. A vaše predsedníctvo bude čeliť Brexitu budete musieť riešiť problémy, ktoré majú s Európskou úniou problémy obyť obyvateľia vo vašej krajine, v našich krajinách. Budete musieť riešiť otázky, kde sú slabé miesta, kde sú problémy, ktoré tiež e, spôsobili e, čiastočne Brexit. A v súvislosti s tými predchádzajúcimi otázkami vás chcem upozorniť na temné miesto, na takú odvrátenú tvár decision-making procesu v Európskej únii, a to je komitológia a implementované akty. Zamerajte sa prosím na to, pretože ak hovoríme, že niekde v procese rozhodovania EÚ chýba demokracia, tak to vidím práve tu. To sú práve tie implementované akty a komitológia, kde mizne demokracia, kde je to netransparentné a bolo by to treba nejakým spôsobom zabrzdiť a zrekonštruovať. Prosím vás, pokúste sa v rade iniciovať nejakú diskusiu o otázke komitologického procesu a implementovaných aktov. Ďakujem a ospravedlňujem sa. Thank you very much, Madame Gardini. Ďakujem, pani Gardini. Allora, uh, volevo... Ďakujem. Ja by som v prvom rade chcela vyjadriť taký mierny optimizmus, pretože vo vašom pláne som sa dočítala, že chcete nadviazať na prácu holandského predsedníctva v otázke prístupu k liekom. Asi ste pochopili z doterajšej diskusie, ako veľmi nám tu v parlamente táto téma leží na srdci a my sme to vyjadrili aj hlasovaním. Myslíme si, že je veľmi dôležité čo najskôr aj prostredníctvom legislatívnych aktov zabezpečiť, aby všetci občania Európskej únie mali prístup k liekom. Chcela by som sa preto spýtať, či rada e, prihliada k tomuto názoru Európskeho parlamentu. Počula som už, že členským štátom sa do toho príliš nechce, najmä do tej väčšej spolupráce na európskej úrovni, pokiaľ ide o technologické hodnotenie, čo parlament považuje za zásadný nástroj. Chcela by som hovoriť o ďalšej veci, o ktorej sa príliš nehovorí. Média a novinári často pozmeňujú e, a za, zamieňajú si krízové zdravotnícke opatrenia v súvislosti s migráciou. Ja si myslím, že je o tom dôležité hovoriť, aby sme ukludnili občanov. Určite aj na globálnej úrovni existujú rôzne krízy. Pred niektorými rokmi VHO vyhlásila krízovú situáciu v súvislosti s detskou mozgovou obrnou a v mnohých krajinách, napríklad v Somálsku, Pakistáne, Nigerii a v Sýrii práve v krajinách, odkiaľ prichádzajú migranti do našich krajín, detská mozgová obrna ešte nebola celkom odstránená. To isté sa týka aj tuberkulózy, ktorá sa navyše viaže aj na e, zlé podmienky, v ktorých ľudia žijú. A my vidíme, že mnohí migranti práve žijú vo veľmi zlých životných a sanitárnych podmienkach a sú týmto nákazám oveľa viac vystavení. No a aj Svetová zdravotnícká organizácia hovorila, že migranti majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť nakaziť sa napríklad tuberkulózou. Hovorilo sa tu o súčasnom výskyte HIV a tuberkulózy. Tuberkulóza je pritom najdôležitejším faktorom a príčinou smrti medzi HIV pozitívnymi pacientami. v priebehu prvého obdobia sa e, v tejto oblasti toho naozaj veľa nerobilo, potom sa začalo vykonávať testovanie, ale možno by bolo teraz vhodné, aby sme na európskej úrovni pracovali spoločne, aby sme mali spoločné postupy a spoločné protokoly. Aj švajčiarsky parlament minulý rok o tejto téme diskutoval, pretože zistili, že vo Švajčiarsku majú veľmi veľa migrantov, ktorí trpia práve na tuberkulózu. Ale neviem, aký bol záver švajčiarského parlamentu a preto by som sa chcela spýtať slovenského predsedníctva, či sa nenazdáva, že by sme sa k tomuto problému mali postaviť zodpovedne a globálne, pretože inak sa budú stále v médiách objavovať rozličné správy, ktoré budú prispievať k tomu, že občania nebudú mať dôveru k tomu, ako Európa problémy migračnej krízy rieši a nedaj Bože, aby potom došlo k vypuknutiu nejakej nákazy. My musíme postupovať preventívne. Ďakujem. E, e, Poštovaný gospodine ministre, dobrodošli na náš odbor. mi drago. Ďakujem veľmi pekne, vítam vás, vás v našom výbore. Som veľmi rada, že ste tu medzi nami. Antimikrobiálna rezistencnosť je téma, o ktorej sa veľa hovorilo. Vy ste to tiež spomenuli vo vašej prezentácii. Ja sa chcem spýtať len jednu stručnú otázku. Ste za pozíciu Európskeho parlamentu, keď tvrdí, že e, kľúčové antibiotika by mali byť vyhradené len na humánne použitie. Ďalšia otázka sa týka transtukov. Tieto sú veľmi dôležité a chcem sa spýtať a položiť len jednu otázku kvôli tomu. Podľa odhadov 66 alebo 660 tisíc ľudí umiera každoročne v Európskej únii z e, na kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú spôsobené trans e, tukmi. Treba s tým niečo urobiť a dokonca aj veľký výrobca e, potravín ako Nestlé, Mars, Kellogg's poslali otvorený list komisii a oni žiadajú o maximálne urovanie e, transhygurovaných vlastných kyselín v potravinách. No a ja, mňa by zaujímalo, či si myslíte, že by mal byť nejaký, mala byť nejaká záväzná úroveň, ktorú e, predpisuje legislatíva na úrovni EÚ, alebo myslíte, že to spadá do subsidiarity? Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva pani Šrejer Pierik. Ďakujem pekne, predseda. Ja som e, hrdá na Holandsko, pretože naše predsedníctvo sa tu dnes viackrát spomínalo. Teším sa zo slov. Predsedu vám povedal, že chce budovať ďalej na kurze holandského predsedníctva. No a no, na François Grostet mnohé témy, ktoré sme my predložili, budú pokračovať. Rezistentnosť na antibiotika, a hovorilo sa o živočišných liekoch, veterinárnych liekoch a liečivách, ale v nemocniciach a, a, a domov pre seniorov treba tiež viacej niečo robiť 0,01% e, potom sa kontroluje e, Holandsku. Takže treba, niečo urobiť, treba mať e, spoločné prístupy. A ďalej, choroby na zriedkavé choroby, teda lieky na zriedkavé choroby, to je tiež dôležitá téma. My sme uvalili veľké pokuty, keď sa umelo znižujú stavy liekov a umelo sa vytvára ich nedostatok. A dá sa to vyriešiť tak, že by to bolo e, riešenie pre všetky členské štáty, pre jednotlivé krajiny. Vy by ste e, mali k tomu vypracovať európsky prístup, podľa môjho názoru. Ďakujem pekne a v neposlednom rade e, pani Delháje. Ďakujem, vážený pán predseda, pán minister. Už eh, tu odznelo veľa vecí, ale ja by som sa chcela vrátiť eh, k otázke látok, ktoré narušujú endokrinný systém. Aké je vaše stanovisko k návrhom komisie? Chcete pokročiť dopredu, ktorým smerom? A aký je váš názor na prístup komisie, pokiaľ ide o definíciu eh, VHO, ktorú oni pozmenili a žiadajú o výnimky, pokiaľ ide o rizikové kritériá, pokiaľ ide o nariadenie biocíd? E, pokladáte tento prístup za náležitý alebo zamýšľate zaviesť nejaký nový prístup? Much, a... Uh, ďakujem pekne, pán minister. A máte dlhý zoznam otázok a máte teraz príležitosť reagovať na ne. Nech sa páči, máte slovo. Ešte raz uh, ďakujem veľmi pekne. Skutočne potvrdzujem uh, aj slova pána poslanca Mikulášika, že sú to otázky, ktoré sú odborné, veľmi, veľmi vecné a, a potvrdzujú, že aj keď možno zdravotníctvo nie je témou číslo jedna v dnešných dňoch, e, ten dopad e, na bežného obyvateľa človeka v Únii je asi veľmi významný a, a tie témy, o ktorých diskutujeme, nie sú iba otázkou súčasných dní, ale, ale majú predznamenávať aj to, akým spôsobom budeme mať zdravé obyvateľstvo, ekonomicky aktívne obyvateľstvo aj v nasledujúcich rokoch. E, ja skúsim na tie odpovede asi tak ako otázky, pardon, dať odpovede, ako som si ich e, spísal. E, dotknem sa najprv transmasných kyselín na zasadnutí Rady EPSCO 7. decembra 2015 Rada vyjadrila svoju podporu komisii, aby pokračovala v posúdení najúčinnejších opatrení na zníženie spotreby transmastných kyselín v stráve obyvateľov Európskej únie. Berieme na vedomie, že komisia koná na základe posúdenia vplyvu, ktorý by mal byť v dispozícii do konca roka a vzhľadom na prebiehajúce posúdenie vplyvu zo strany komisie slovenské predsedníctvo zatiaľ usporiada konferenciu práve na tému prevencia chronických neprenosných ochorení a zdravý životný štýl 20. a 21. septembra v Bratislave. A vzhľadom na vedecky dokázané negatívne dôsledky transmasných kyselín na zdravie občanov Európskej únie, najmä zvýšenie koronárnych e, srdcových chorôb, Veríme, že budú stanovené aj limity týkajúce sa používania transmasných kyselín v potravinách. E, padlo viacero otázok na neprenosné chronické ochorenia. E, ja si dovolím k tomu možno poznamenať, že ja túto problematiku osobne vnímam ako jednu z najvýznamnejších a dôležitých, e, pretože ovplyvňujú obyvateľstvo Eh, Európy, Európskej únie na ďalšie desaťročia. To, akým spôsobom dnes budeme pristupovať k niektorým opatreniam. Ukazuje sa jednak na jednej strane demografický faktor, ne, v mnohých krajinách negatívny, a starnutie populácie a zvyšuj, zvyšujúci počet práve chronických neprenosných ochorení, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, diabetes, respiračné ochorenia, viažu na seba aj najväčší objem finančných prostriedkov a pokiaľ e, bude ten nárast taký, ako je dnes, e, aj so starnutím populácie, bude sa nám e, zvyšovať počet pacientov a znižovať počet ekonomicky aktívnych obyvateľov Európy, Európskej únie a, a bude to mať závažný sociálno-ekonomický dopad aj na udržateľnosť financií a rozpočtov. A v tomto ohľade si myslím, že na jednej strane je treba podporovať aj samotnú liečbu, aj v oblasti rôznych inovatívnych liekov, onkologických liekov, ale myslím si, že sa významne treba zamerať aj na preventívne opatrenia, na prevenciu. E, už bola spomenutá tých príčin, tu máme viac, ja som hovoril o rizikách obezity, ale súhlasím, máme tu rizika e, životného prostredia, ovzdušia, Máme tu otázku nedostatku pohybu, športu, osvety, a tak ako vnímame prioritu so starnutím populácie, integrovanú sociálno, zdravotnú starostlivosť, tak si myslím, že treba sa zaoberať tou primárnou prevenciou, to znamená oblasť e, športu, vzdelávania, životného prostredia, pôdohospodárstva a samozrejme aj potravín. Padla tu otázka, či alebo že by nebolo vhodné, aby sme ľuďom hovorili, čo majú jesť. Ja súhlasím, ale treba povedať aj, že asi sa nevždy zhodneme všetci na úplne jednotnom názore. V každom prípade téma, eh, téma zdravých potravín a kvalitných potravín, či už čo sa týka podielu cukry, cukrov, solí, transmasných kyselín a tak ďalej, tak ďalej. Asi je na mieste, aby sme diskutovali či dokážeme urobiť možno širší aj legislatívny, e, legislatívnym alebo zákonom definované limity na potraviny a netvrdím, že by sme mali toto zrealizovať možno počas nášho predsedníctva, ale mali by sme o tom začať diskutovať, či budeme schopní povedzme na dlhšie obdobie 15-20 rokov stanoviť záväzné limity pre potraviny, aby sme samozrejme Ehm, ani neohrozovali príliš výrobcov potravín, ale na druhú stranu, aby sme vytvorili udržateľný rámec pre, pre kvalitné a zdravé potraviny do budúcna. A čo sa týka... A, pôjdem, a, otázka na demenciu Alzheimerovú chorobu. Ehm, bolo viacero iniciatív na úrovni európskej únie, ktoré označili demenciu ako prioritu a vyzvali k opatreniam na zvyšovanie aj povedomia o tejto problematike. My organizujeme v spolupráci s Európskou komisiou konferenciu o Alzheimerovej chorobe epidémia 3. tisícročia. A sme priprave... E, konferencia sa bude konať 29. novembra e, v Bratislave. Mala by určiť ďalšie kroky v oblasti zniži... E, znižovania rizikových faktorov a zdravého životného štýlu Hovoríme predovšetkým o včasnej diagnostike, hovoríme o aplikácii výskumu do praxe prepojenia liečby a sociálnej zdravotnej starostlivosti o pacientov. A pôjdeme ďalej. holandské závery rady o rovnováhe vo farmaceutickom systéme, ja potom poviem ešte taký pár, pár bodov môjho názoru, záver Rady holandského predsedníctva o posilňovaní rovnováhy farmaceutických systémov Európskej únii sú dôležitým výsledkom bez debaty, dôležitým výsledkom debat počas holandského predsedníctva. Som rád, že sme boli schopní ako členské krajiny sa dohodnúť na týchto záveroch. A mm, je tam naznačený istý integrovaný prístup k riešeniu rôznych problémov v e, farmaceutických systémoch. A čo sa týka povinného alebo dobrovoľného eh, systému spolupráce v oblasti stanovania, povedzme, cien, eh, vyjednávania s farmaceutickými firmami, eh, táto problematika opäť, a teraz hovorím môj osobný názor, určite rozdeľuje aj členské krajiny v dôsledku rôznych záujmov ale myslím si, že najlepšie je začať na dobrovoľnej báze, aby sme získali aj mnohé údaje, aby sme sa mohli posunúť možno zasa vpred, o krok ďalej a, a, a v podstate pre nás je dôležitý výsledok a to je, aby sme dokázali zabezpečiť inovatívne lieky pre pacientov. Padla tu otázka, aké skúsenosti máme s implementáciou kvôli indexu. Áno, my sme boli jedna z prvých krajín, ktorá implementovala aj referencovanie liekov, aj zavedenie istej farmakoekonomiky na kvôli index. Ukazuje sa, že skutočne máme problém zakategorizovať niektoré náročnejšie a nákladnejšie lieky, aby som hovoril o nákladných liekoch. V súčasnosti analizujeme možnosti, možno zavedenia druhého typu kvôli indexu definovať e, isté parametre, prečo by, e, ako by sme ho mohli definovať pre, pre znižovanie. E, je to o skvalitnení doby života alebo prežívania pre ťažkých onkologických pacientov. A, a diskutujeme aj s, s asociáciami pre výrobu farmaceutických inovatívnych liekov o tom, akým spôsobom, aké riešenia, a, a ktoré by mohli byť spoločné, nielen pre teda jednu krajinu, ale pre viacerých krajín, ako dokázať e, takéto lieky e, dostávať do, do systémov národných štátov. Um, opäť narážame na problematiku cenotvorby oficiálnych cien, neoficiálnych cien. Je, je to niečo, čo vnímam ako veľmi dôležitú prioritu, ale musíme hľadať konsenzus. Ja dnes som tu za uh, predsednícku krajinu, to znamená, hovorím za všetky členské krajiny, e, môžem vyjadriť svoj súkromný názor, ale mojou úlohou je tieto názory zlaďovať a posúvať, e, posúvať problematiku e, aj v oblasti inovatívnych liekov pred, predovšetkým v záujmoch samozrejme občanov Európskej únie. Čo sa týka orfán eh, liekov, eh, slovenské predsedníctvo považuje túto problematiku jedinelých liekov za dôležitú, avšak nedisponujeme informáciou v súčasnosti, že by Európska komisia pripravovala revíziu nariadenia 141 o liekoch na ojedinelé na, alebo o, o, ojedinelé ochorenia. Konať môžeme až na základe návrhu komisie. A čo sa týka nariadenia o pediatrických liekov, podstatou tohto nariadenia je, že žiadateľ o registráciu nového lieku musí predložiť na schválenie pediatrický výskumný plán a následne jeho hodnotenie o klinickom skúšaní tohto lieku na deťoch. A slovenské je to, istý, je to určite istý tlak na výrobcov, aby nové liečidlo, liečivo overili a odskúšali aj na deťoch. Slovenské predsedníctvo nedisponuje informáciou, že Európska komisia pripravovala revíziu tohto nariadenia. Bez predloženého textu zo strany Európskej komisie my ako rada konať nemôžeme. Viac razy tu padla otázka na endokrinné disruptory. Vnímam túto tému aj ako senzitívnu z hľadiska toho, akým spôsobom postupovala komisia v minulosti. E, my sme vzali ako rada na vedomie oznámenie Európskej komisie o endokrinných disruptoroch z 15. júna e, v rámci EPSCO rady. E, berieme na vedome, že tieto dva právne návrhy, ktoré stanovujú kritéria na vymedzenie látok obsahujúcich endokrinné disruptory, ešte neboli predložené rade ani Európskemu parlamentu. A budeme určite uplatňovať svoje právo na preskúmanie obidvoch návrhov právnych predpisov, ako budú predložené komisiou. Budú pravdepodobne sa prediskutované aj prípravnými orgánmi rady. Otázka glikofosátov e, e, je hlavná kompetencia pána ministra životného prostredia, ale, ale určite je dôležité, aby sme tieto témy dávali na stôl týkajúce sa pesticídov a používania látok. A znova sa vrátim e, k tomu, že o čomkoľvek takmer hovoríme, nie je to izolovaná otázka len na zdravotníctvo. Máme tu prístup jedno zdravie, ktoré prechádza v podstate predovšetkým v oblasti e, pôdohospodárstva, ale bavíme sa aj o ostatných otázkach, ako je životné prostredie, ktoré majú vplyv na mnohé riešenia a problematiky zdravotníctva. Karcinogény a mutagény, ochrana pracovníkov pri práci. Vzhľadom na dôležitosť zvýšenia ochrany zdravia pracovníkov pri práci považuje slovenské predsedníctvo tento legislatívny spis za takisto svoju prioritu v stanovenie istých limitných hodnôt vystavenia pracovníkov karcinogénom pri práci na úrovni e, Európska únie zásadne zniží riziko vzniku rakoviny ako choroby z povolania a pri súčasnom stanovení rovnakých minimálnych podmienok ochrany v rámci Európskej únie. A určite pozitívne hodnotím skutočnosť, že k predloženému návrhu zo strany Európskej komisie predchádzala rozsiahla prípravná fáza, vrátanie viacerých e, vedeckých a technických poznatkov a rokovania budeme sa snažiť o posun v rokovaniach s cieľom dosiahnuť všeobecný prístup návrhu na úrovne rady počas e, nášho predsedníctva. A my podporujeme v návrh e, v tom znení, ako bol predložený komisiou. A Padli tu otázky na očkovanie, e, pri, predovšetkým e, pri e, pediatrických lekároch alebo pri deťoch. Opäť očkovanie vnímam a, alebo vnímame ako problém a nie len jedného členského štátu. Vznikajú nám alebo oslabuje sa istá kolektívna imunita na niektoré infekčné ochorenia ktoré v minulosti boli potlačené. Spomínali sme tuberkulózu, ale sú to aj viaceré iné eh, infekčné ochorenia. Ehm, ak sa pozrieme na prístup rôznych eh, členských štátov, niekde je povinné, máme až 15 krajín, kde nie je povinné očkovanie. Problém očkovania pri deťoch eh, práve v dôsledku opäť zvýšenej odvratiteľnosti alebo úmrtí Ehm, novorodencov, máme deti, ktoré sa nám narodia s nízkou ehm, hmotnosťou, nemajú ešte vyvinuté dobrú imunitu. Očkovania, ktoré v minulosti prebiehali, prebiehali častokrát u novorodencov a mohli spôsobiť ehm, vážne e, ochorenia. Možno aj z tohto dôvodu vznikli e, rôzne antikampane na vakcináciu a myslím si, že tieto všetky veci treba zvážiť a treba sa vrátiť eh, k problematike vakcinácie ako, ako úspešného nástroja eh, v boji s, eh, s infekčnými ochoreniami, ale na druhú stranu aj ako jedným z nástrojom zabránenia zvyšovania spotreby a užívania antibiotík ako následného nástroja pre liečbu, kedy častokrát, ako som už hovoril, sa predpisujú antibiotika aj v prípade vírusových ochorení a to je už úplne zbytočné. Ešte raz k antimikrobiálnej rezistencii. Na rade boli prijaté závery rady o ďalších krokoch v prístupe jedno zdravie s cieľom bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii Rada v záveroch vyzvala na posilnenie spolupráce medzi humánnym a veterinárnym sektorom práve prostredníctvom eh, One Health eh, Network on AMR a táto má združovať expertov z humánneho, veterinárneho a potravinového sektora. Eh, komisia má v spolupráci s členskými štátmi vytvoriť nový akčný plán v boji s antimikrobiálnou rezistenciou. Ehm, a my predpokladáme ďalšie diskusie k tejto téme e, v prípravných orgánoch rady aj v rámci e, našej neformálnej rady. Pardon. Hej. Čo sa týka e, látok pridávaných do potravín, sú určité názory a indície ohľadom ich vplyvu na zdravie. V tejto téme nejde o krátkodobú agendu, ale o dlhodobý proces. E, Európsky úrad pre bezpečnosť e, potravín e, má do roku 2020 posúdiť používanie konzervantov, tzv. ečok v potravinách. Pre nás je táto vec takisto kľúčová aj v oblasti toho, čo som hovoril, v oblasti zdravých a kvalitných potravín. Pozriem sa ešte veľa To už sme hovorili, hej. A od pána poslanca Poca prišla otázka na komitológiu. Ja som to tak načrtol práve aj v oblasti nariadenia 726, akým spôsobom pôjdeme. Je to zásadný, nazveme to právny, ale aj teda inštitucionálny e, problém, o ktorom je potrebné diskutovať e, v dlhodobom horizonte. E, vnímam to, čo ste povedali, že aj možno v rámci diskusí, ktoré dnes sa vytvárajú otázke, akým spôsobom by mohla Európska únia ako celok reagovať, či už vrátane členských štátov na niektoré na niektorú otázku výsledkov z Brexitu a hľadania príčin, sebareflexie a podobne. A ja, ja to vnímam ako vec, o ktorej treba diskutovať. E, vnímam rovnako to, čo som aj v úvode hovoril. A e, musíme byť zrozumiteľnejší, bližší ľuďom a riešenia, ktoré prinášame, e, musia im rozumieť, pretože nie vzlom, ale častokrát prostredníctvom médií sa k ľuďom dostávajú tie zjednodušené veci a len také, ako sa hovorí, pikošky, zaujímavé veci a potom ľudia majú skutočne predstavu um, o nejakej virtualite a abstraktnosti a pritom uh, sa tu vytvára mnoho, mnoho veľmi kvalitných vecí, kde jeden členský štát by asi určite nebol schopný zrealizovať uh, sám takéto opatrenia a návrhy. Ďakujem Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše odpovede a užitočné informácie o nadchádzajúcom predsedníctve. Ďakujeme vám za dnešnú účasť a uistíme vás, že budeme v nadchádzajúcom pol roku spolu intenzívne spolupracovať. Končí sa dnešné doobednejšie zasadnutie a budeme pokračovať o 15.00. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a teším sa na ďalšiu spoluprácu.